So, colleagues, let me to resume our after. Takže kolegovia, otvorím eh, popoludnejšiu časť našej schôdze. Mám tu eh, zápis z rokovania a prijaté texty zo včerajška sú k dispozícii. Sú nejaké námietky? Zdá sa, že nie. Tým možno schváliť eh, zápisnicu z rokovania z útorka. Mm. Prv, než sa pustíme do nášho prvého eh, bodu, eh, ja by som